zohľadnené iné politické skupiny. Mám pocit, že to je taká dohodnutá hra, e, veľmi dobre sa tam e, v nej pracovalo a e, predsednička prerušuje, takže nezrozumiteľné. Predsednička, dovolte, aby som odpovedala. Bolo to veľmi proporcionálne tým požiadavkám o vystúpenie, ktoré som dostala. Týmto rozpravu uzatváram. Ďakujem pani ministerke a komisárovi. Máme tu teda návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať zajtra o 11.30. A teraz prejdeme na ďalšiu rozpravu. Na programe máme vyhlásenie Rady a komisie k správe o Turecku a e, na úvod dostane slovo pani Creighton. Neviem, či ešte Turecko stihne do únie vstúpiť do konca írskeho predsedníctva, ale určite to budete vedieť veľmi zaujímavo E, osvetli túto diskusiu. Ďakujem, pani predsedajúca. Poslanci, poslankyne v mene rady by som chcela srdečne poďakovať parlamentu za jeho prácu v tejto téme, konkrétne e, pani spravodajkyni Umen Reuten. E, vaše uznesenie osvetľuje viaceré dôležité body vo vzťahu medzi EÚ a Tureckom. Turecko je kandidátskou krajinou a kľúčovým partnerom EÚ turecké hospodárstvo prispieva k prosperite európskeho kontinentu. Turecko má jasnú zahraničnú politiku, ktorá má dopad na celý región a je tu intenzívnejší politický dialog medzi EU a Tureckom. Vzťah EU a Turecko eh, je eh, mm, už, eh, má už dlhú históriu a vzdielame spoločné záujmy avšak plný potenciál ešte v tomto vzťahu nebol dosiahnutý. Musíme dosiahnuť pokrok tak v rokovaniach o prístupe, ako aj v iných e, dimenziách e, tohto partnerstva. Potrebujeme teda novú dynamiku v týchto e, rokovaniach. Potrebujeme otvoriť kapitoly regionálnej politiky v nadchádzajúcich mesiacoch, snáď ešte do konca toho írskeho predsedníctva Predsedníctvo robí všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabezpečili pokrok a bude si to žiadať aj veľký pokrok na tureckej strane. E, povzbudila nás e, e, správa z Turecka ohľadne pokroku a tešíme sa na to, ako posunieme tento vzťah vpred. Avšak e, rokovania sú prvoradé. E, ústavná reforma je dôležitá pre dosiahnutie pokroku, ako e, zvýrazňuje uznesenie. Vítame v rade prácu na novej ústave v Turecku. Je to súčasť širokého demokratického participačného procesu. Malo by to pomôcť vytvoriť rámec pre ďalší vývoj, rozvoj, napríklad aj riešenie kurdskej otázky. Čo sa týka tejto kurdskej otázky, tam je pozitívny posledný vývoj, mierový proces, aj keď je to ešte veľmi citlivá fáza a prekážky e, na ceste k úspechu sú obrovské, ale Abdullah Okalan e, vodca PKK, e, tiež vyzval k stiahnutiu sa aj teda, z, za tureckú hranicu a toto sú mm, povzbudivé signály ako reakcia na túto výzvu. Je nevyhnutné zabezpečiť pokrok v snahe e, Turecka dodržať e, kritéria vstupu. Ústavná reforma nie je jedinou prioritnou oblasťou. Boli tam viaceré pozitívne veci, napríklad vytvorenie e, úradu ombudsmana a Inštitútu pre ľudské práva. Pokrok bol tiež dosiahnutý v oblasti práv žien, rodovej rovnosti, prostredníctvom prijatia tretieho balíka justičnej reformy. Avšak uvedomujeme si, že je potrebné ďalšie úsilie. Vyzývame Turecko, aby naďalej dodržiavalo základné práva a slobody, tak v oblasti práva ako aj v praxi. Máme vážne obavy, čo sa týka slobody prejavu. Vidíme veľké počty súdnych konaní proti novinárom, autorom a tak ďalej, aktivistom za to, že vyjadrujú svoje názory. Takisto často sa zakazujú web stránky. Široké uplatnenie legislatívy proti terorizmu a organizovanému zločinu ostáva tiež dôležitou témou a je nevyhnutné, aby nezávislosť, nestrannosť a efektívnosť justície bola zabezpečená. Tieto témy treba riešiť nielen legislatívne, ale aj spôsobom, ktorým sa implementuje existujúca legislatíva. A e, ďalšie oblasti si ešte zaslúhujú pozornosť. Náboženská sloboda, sloboda odborových zväzov, e, práva menšín, práva žien, detí, antidiskriminačné e, zákony, rodová rovnosť, zákaz mučenia a tak ďalej. Jedna téma je ešte nedoriešená, má priamy dopad na rokovania o vstupe a vzťah medzi EÚ a Tureckom. Veľmi lutujeme, že napriek našim opakovaným výzvam Turecko naďalej neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o doplnkový protokol k asociačnej dohode. Naša pozícia k tomuto je veľmi známa, dobre známa. Pokiaľ sa nedosiahne pokrok v nediskriminačnej implementácii tohto protokolu, tak EÚ od roku, teda bude naďalej uplatňovať svoje opatrenia z roku 2006 a očakávame tiež, že Turecko dosiahne pokrok smerom k potrebnej normalizácii svojich vzťahov s Cyperskou republikou a to bezodkladne. Chcela by som doplniť, že rada hlboko ľutuje, že Turecko zmrazilo svoje vzťahy s predsedníctvom rady za e, posledný pol rok a takisto že sa neslaďuje vo svojej pozícii s pozíciou EÚ na medzinárodných fórach. A chcela by som tiež vyzdvihnúť význam, ktorý prikladáme dobrým susedským vzťahom. Toto je jedno zo základných požiadaviek na meranie pokroku na ceste Turecka do EÚ. Na záver by som chcela poukázať na ďalší dôležitý aspekt bilaterálnych vzťahov EÚ-Turecko a síce liberalizácia vízového styku. Je povzbudzujúce, že ste privítali rozhodnutie rady vyzvať komisiu, aby prijala kroky k liberalizácii vízového režimu, čo by bola postupná dlhodobá perspektíva paralelne s podpísaním readmisnej dohody. Rada podporuje spúsenie dialógu o vízovej mobilite a migrácii medzi komisiou a Tureckom. Zároveň je nevyhnutné, aby e, vyrokovaná readmisná dohoda medzi EÚ a Tureckom bola podpísaná a implementovaná a naozaj účinná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz zostane slovo pán komisár Füle. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ctený poslanci, poslankyne, pani ministerka. Dovolte mi, aby som sa poďakoval predkladateľke za vysokú úroveň správy, o ktorej dnes hovoríme. Najnovší vývoj situácie vo vzťahu Európska únia a Turecko prinášajú zo sebou určitú dávku optimizmu. Predovšetkým na poslednom stretnutí rady v decembri sa hovorilo o novom, novej dynamike, pokiaľ ide o rokovania. Sme znovu presvedčení o tom, že môžeme niektoré kapitoly v roku 2013 a pohnúť ďalej. Takisto sme zaznamenali pokrok, pokiaľ ide o našu spoluprácu ohľadne víz a migrácie. Sme presvedčení, že môžeme čoskoro začať dialog o vízach, o vízovom styku s Tureckom na úrovni Európska únia a Turecko. Pred dvomi týždňami turecký parlament prijal zákon o cudzincoch a o ochrane, ochrane cudzincov. A ako náhle sa tento zákon bude implementovať, tak priniesie sebou konkrétne riešenia aj pokiaľ ide o cestovnú mapu týkajúca vízového styku. Pokiaľ ide o dialog ohľadne politických otázok na úrovni Európskej únie a Turecko sa zintenzívia. Myslíme si, že to bude viesť, viesť k posilneniu vzťahov medzi týmito dvomi subjektami. My sme presvedčení o tom, že treba podporovať Turecko, aj pokiaľ ide o možný vplyv Turecka na Sýriu, predovšetkým pokiaľ ide o utečencov z tejto krajiny. Turecko má zhruba 190 tisíc registrovaných utečencov do dnešného dňa z tejto krajiny. A správy, pokiaľ ide o približenie medzi Tureckom a Izraelom, sú takisto pozitívnymi správami. Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi zdôrazniť aj viaceré e, ďalšie momenty, pokiaľ ide o túto situáciu. Nový návrh ústavy prišiel v kritických chvíľach, pretože participačný proces e, má doposiaľ do, do našu plnú podporu prináša do sebou iniciatívy, ktoré by mohli vniesť do jeho východnej časti krajiny mier. A to je skutočne slubný začiatok ukončenia terorizmu a vydlaždenia cesty k celkovému riešeniu kurdskej otázky. Štvrtý balíček Judy, reformy súdnictva, ktorú prijal turecký parlament minulý týždeň, je veľmi dôležitý rozvoj, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv v tejto krajine. Avšak vláda musí aj ďalej robiť ďalšie reformy. Sú tu určité ustanovenia v legislatíve Turecka, ktoré ešte stále vzbudzujú určité obavy. Napríklad predovšetkým, pokiaľ ide o slobodu vyjadrenia alebo slobodu zhromažďovania sa. A toto musí byť jednoducho vyriešené. Ja si uvedomujem, že nedoriešené body budú začlenené do nasledovného akčného plánu ohľadne ľudských práv a dúfam, že bude tento finalizovaný skutočne čoskoro. A pokiaľ ide otázku Cypru, komisia eh, očakáva, že sa znovu začnú komplexné rokovania ohľadne tejto témy, čo možno najskôr s cieľom dosiahnuť rýchle ukončenie rozhovorov hoci my si uvedomujeme, že bezprostredné priority v republike Cyprus, v Cyperskej republike sú inde. Nemali by byť tabu, pokiaľ ide o snahu dosiahnuť riešenie tejto situácie ani pre Cyprus. Dúfam, že tento, toto pozitívne prostredie, o ktorom som hovoril na začiatku, sa využije ako príležitosť v prospech tak cyperskej gréckej komunity, ako aj tureckej cyperskej komunity vyriešenie tejto situácie by prospelo v prospech aj životného prostredia a umožnilo by to využívanie pol, plného politi- ekonomického politického potenciálu tejto krajiny a to sa týka aj oblasti energetiky. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Fül. A teraz dostane slovo pani Omenheuten, ktorá je predkladateľkou tejto správy. Nech, máte 3 minúty, nech sa páči vážení kolegovia, kolegyne. Keď hovoríme o vzťahu medzi Tureckom a Európskou úniou, je to vždy veľmi zaujímavé. Udialo sa veľa vecí v poslednej dobe. Napríklad minulý týždeň sme mali štvrtú reformu justície, eh, justičného systému, ktorý prijal turecký parlament a ja súhlasím s pánom komisárom ako aj s pani Kretonovou, keď hovoria, že by sme skutočne mali podporiť túto ich snahu v ambícii pokračovať touto dobrou cestou. Potom je tu ešte akčný plán týkajúci sa ľudských práv, ktorý takisto vedie k pozitívnemu vývinu situácie. Potom tu ešte máme zákon o cudzincoch. To sme už požadovali od Turecka dlhší čas. Tieto rokovania s tureckou vládou, ako aj s pánom Očalanom, sa zdajú byť skutočne konštruktívne a e, podporujú ich aj občania Turecka. To je to, čo si ja cením najviac. Že to má vlastne podporu občanov Turecka, celý tento proces a je to v prospech aj e, roz, ďalšiemu rozvoju občianskej spoločnosti tejto krajine. Takisto sú tu značné pokroky, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o vzťah Turecka a Izraelu. Takisto francúzska vláda stiahla embargo, pokiaľ ide o kapitolu číslo 22 a dúfame, že sa to podarí vyriešiť v najbližšej budúcnosti. Turecko uvedlo, že pokiaľ ide o kapitolu 19, sociálna politika, to teraz chcú znovu otvoriť. Nikdy vlastne nemali záujem o znovu otvorenie tejto kapitole. Zdá sa, že to je dobre a to je pozitívny znak. Takže to je jednoducho kontext. A na základe tohto kontextu vlastne hovoríme o tom dnešnom uznesení očakáva sa od Európskej únie, aby ďalej rozvíjalo konštruktívne vzťahy s Tureckom, konštruktívne vzťahy, pokiaľ ide o kontext toho negociačného procesu, ale na to, aby sa to vôbec podarilo dosiahnuť na oboch stranách, potrebujeme splnenie určitých záväzkov a odhodlanie zo strany Turecka a už roku, roku 2015 čakáme na tú zmenu situácie, na nové reformy. Nielen kvôli tomu, že to Európska únia žela. Musia to jednoducho urobiť sami pre seba. Ak skutočne chcú byť modernou, prosperujúcou spoločnosťou, tak jednoducho budú musieť pokračovať v týchto reformných procesoch a takisto je veľmi dôležité, aby tu bola sloboda vyjadrovania sa. Mám iba 3 minúty, hovorí rečníčka a aj všetky ostatné slobody, ako napríklad sloboda náboženských skupín a práva žien a tak ďalej a tak ďalej. Takže pokiaľ ide legislatívu, Turecko sa uberá tým správnym smerom, ale takisto tu ide aj o otázku celkového nastavenia a prístupu. Ak sa pozrite napríklad na Ehm, ten súdny spor o tom koncertnom klaviristovi, tak vidíte, že sú tam ešte určité problémy. Ja, by som sa, ja som sa snažila mm, navrhnúť vyvážené uznesenie, ktoré skutočne odzrkadlí situáciu v Turecku a bude v prospech reform, ale sme kritickí tam, kde to je potrebné. A jedna vec, ktorú by som chcela povedať, že skutočne je veľmi dobrá príležitosť na to, aby Turecko s novou vládou, ktorá je teraz pri moci, vyriešilo aby Turecko vyriešilo súčasné kurdské problémy s právnym smerom a dúfam, že sa im to podarí tento rok. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ovios, máte 2 minúty 30, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ak sa pozrieme na túto situáciu, na situáciu v Turecku ako aj v celom regióne, tak dospejeme k záveru, že väčšie snahy, pokiaľ ide o konštruktívne vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom, sú bezprostredne dôležité. A mne sa zdá, že celkové zameranie tejto správy, a ide tu o správu, ktorá je veľmi konsenzuálna, ktorá v parlamente získa veľkú väčšinu. Takže sa týmto, tým, tejto téme musíme takýmto spôsobom, tejto, takýmto spôsobom venovať. A ja blahoželám spravodajkyni a za našu politickú skupinu podporujeme túto správu kvôli trom dôvodom. Pretože tu máme pozitívne vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom, ktoré chceme ďalej posilniť. Ďalej chceme pokračovať v rámci tohto pozitívneho smerovania obsahujúc všetky prvky, ktoré sme spomenuli. A po tretie, vyriešenie všetkých tých problémových bodov, ktoré by mohli po vyriešení priniesť zlepšenie situácie napríklad v Blízkom východe, kde momentálne sú skutočne tragické situácie. A Ďalšia priorita, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, aby sme zaznamenali v tejto oblasti zlepšenie situácie, sú to všetky predstupové krajiny, e, predstupové témy. A tretia priorita, tá sa zasa týka toho, že sa snažíme posilniť demokratický proces v Turecku. Ide tu o to, že sa nechceme vmiešavať do vnútorných procesov, ale ide o to, aby sme podporili prijatie nových reforiem, pokiaľ ide o zákonodárstvo, pokiaľ ide o súdy, pokiaľ ide o otázku ľudských práv, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie mužov a žien. To sú niekedy aj protichodné reformy a musíme jednoducho podporovať progresívnym spôsobom túto krajinu. Je tu o inštitucionálny proces, ten je skutočne veľmi dôležitý a takisto tu je aj mierový proces, ktorý prišiel po desaťročiach veľkých konfliktov, ktoré si vyžiadali 10 tisíce obetí. a takisto stáli veľké množstvo peňazí, tak teraz už skutočne musíme zo strany Európskej únie aktívnym spôsobom podporiť Turecko v tejto oblasti. Ďakujeme pekne. Teraz dostane k slova pán Lambsdor. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rád, že Európsky parlament takýmto spôsobom vysiela signál. Na jednej strane podporujeme reformný proces Turecku, na druhej strane máme určité požiadavky, kde žiadame väčšie reformy, rýchlejšie pokroky v riešení situácie. Myslím si, že skutočne na čase, aby Turecko celkom jednoznačne preukázalo, že má záujem o ďalšie reformy. Je skutočne dobré, že vy, pani ministerka a pán komisár, hovoríte o tom, že sú tu určité že sú tu určité pokroky, pokiaľ ide napríklad o vízový styk, ombudsmanov a tak ďalej. Ale potom ale, potom slovičku ale, prídu skutočne principiálne veci ako základné práve, právo na vyjadrovanie sa a tak ďalej a tak ďalej. To sú kľúčové body. Ja som skutočne rád, že toto bolo takto predostreté. Ja si myslím, že Ankara musí toto posolstvo počuť. Ja chcem zopakovať iba toľko, že krajina, ktorá rokuje o vstupe, nemôže byť krajinou, ktorá pri žurnalistoch bez hraníc jednoducho je na e, poslednom mieste krajín, kde, kde hovoríme o slobode novinárov. Ja dúfam, že s týmto štvrtým balíčkom reformy justície sa podarí vyriešiť niektoré problémy. Mali sme tu určité nesprávne rozsudky, e, napríklad v prípade toho koncertného klaviristu Fazila Zaja. Jednoducho musíme celkom jasne povedať, že my nebudeme trpieť takéto problémy, pokiaľ ide o proces rozšírenia Európskej únie. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o ústavný proces, musí byť viac zaangažovaná aj Benátska komisia a ďalšie grémia a Európska a Rada Európy takisto nie je žiadnou cudzou mocnosťou, ktorá by sa vmiešavala to sú inštitúcia grémia, ktoré sú skutočne veľmi kompetentné a to, čo sa tu udialo, to vôbec nie je pekné. Ja si myslím, že na jednej strane musíme vnímať aj určité príležitosti, ktoré sa tu ponúkajú. To, čo sa týka na úrovni turecko-kurdských vzťahov, napríklad vyjadrenie niektorých politikov, konštruktívna úloha, ktorú zohráva BDB. To je skutočne veľmi dobré, že tu máme určitú kryžovatku, rozhodujúci moment a dúfam, že sa nám pri tejto príležitosti pod darí zaznamenať zlepšenie situácie, napríklad zákony proti terorizmu a tak ďalej. Napríklad pokiaľ ide o, o kultúrne seba určenie Kurdov, že sa nám to podarí raz navždy vyriešiť. A to bude v prospech aj Turecka, pretože to zaslúži táto krajina. Myslím si, že Turecko sa nachádza v rozhodujúcom bode a že skutočne teraz je na čase, aby urobili dôveryhodné reformy, dôveryhodné, pokiaľ ide o proces predstupového rokovania smerom k Európskej únie a týmto spôsobom potom budeme môcť aj my nadviazať na to, kde sme prestali. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Flot na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je pravda, že nemáme často príležitosť v tomto parlamente robiť správu e, v takom výnimočnom politickom okamihu, akom sa teraz nachádza Turecko a celý región a takisto aj vzhľadom na vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom. Myslím si, že naozaj musíme poblahoželať spravodajky, ktorý sa podarilo pripraviť správu, ktorá i be, nie je nejaká paternalistická a rieši alebo hovorí o situácii a hovorí o otázkach, ktoré sú politicky citlivé, ako práva menšín, sloboda prejavu situácia žien či otázka životného prostredia. Takže myslím si, že táto správa je veľmi užitočná vzhľadom danej situácie, ktorá je výnimočná. Vynimočná poprvé preto, že vo diplomatických vzťahoch a v, pri politických zmenách sa dejú zásadné veci. Myslím si, že tá politická zmena vo Francúzsku už priniesla prvé efekty. Stiahlo sa veto nad kapitolou 24, ktorá mala dopad na celový, celkový kontext diskusí odvážnym spôsobom a obdivhodným spôsobom E, turecká vláda e, s politickými partnermi kurdskými uzavrela akýsi e, Primere, To je veľmi dôležité. Je mi ľúto, že je tu ešte viac ako 40 poslancov, ktorí chcú v podstate uzavrieť alebo vyvázať túto správu na otvorenie kapitol 23-24, pretože keď sú za demokraciu v Turecku, mali by podporiť aj tú veľkú páku, ktorou sú práve rokovania o týchto dvoch kapitolách, kde sa presne upresňujú otázky zásadných, základných ľudských práv, spravodlivosti a slobody súdnictva. A je to naozaj teda okamih, a je to smutné, že v rámci našej inštitúcie ešte existujú takíto ľudia. E, to, čo sa deje dnes v Turecku, je niečo, čo sme si ešte v celom rozsahu neuvedomili. Ide tu o priame rokovania, povedala by som priame rokovania medzi pánom Očovom, ktorý je vo vesení a pánom Odolanom, eh, ktorý po tento dialog podporuje občianská spoločnosť, celá spoločnosť. Je to naozaj zásadná otázka, ktorá takisto súvisí aj s diskusiou o novej ústave pretože otázka zadefinovania nového občianstva, otázka možnosti výuky v rodnom jazyku, otázka decentralizácie a demokratizácie v Turecku. To všetko súvisí s vyriešením, politickým vyriešením kurskej otázky a s napredovaním mierového procesu. Takže myslím si, že výzva, podpora všetkých európskych inštitúcií tohto procesu je dnes kľúčová. Európska únia e, e, má množstvo toho, čo môže ponúknuť, svoje skúsenosti s obnovou e, mieru, svoju kapacitu politického dialogu, rešpektovania politickej diskusie. To všetko ešte chýba v tureckom politickom priestore. Ďakujem pekne. Modrá karta na vás, akceptujete ju? Áno. Pán Dahmus? vidím, že ste boli zvolená v rám- za zelených a keď hovoríme o Turecku, ja neviem, vôbec ste niekedy hodnotili dopad na životné prostredie v vašej krajine toho, že 73 miliónov tureckých občanov nemá žiadne právo pracovať, žiť a usadiť sa vo Francúzsku? Pani Flotre? Ja priznávam, že celkom nechápem túto otázku. E, vážený kolega, tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú práve tých obav, ktoré máme v súvislosti s vývojom a s rastom e, modelu skôr toho starobilého v Turecku, to sformulovala moja skupina a predložila ich k tejto správe. Čo sa týka tých ostatných vecí, neviem presne, čo tým chcete povedať. Ekologický dopad e, e Turkov v Európskej únii a e, si myslím, že vždy je potrebné hovoriť o týchto veciach aj s partnermi v Turecku, e, napríklad e, e klimatické zmeny, atomové elektrárne a zabezpečenie toho, aby hospodársky rast v Turecku nielen vytváral množstvo pracovných príležitostí, ale aj dobre chránil životné prostredie. Ďakujem pekne, pani Flotr, a dostáva Teraz slovo pán Tanok na dve minúty. Vážená pani predsednička, Turecko je politická, ekonomická sila e, na dvoch kontinentoch v Európe aj v Ázii. Vzhľadom na modernú geopolitickú a sociálnu realitu je veľmi dôležité. E, Turecko má veľký význam a snažíme sa s ním upevniť naše vzťahy. Turecko je demokraciou, ktorá žiada o väčšiu integráciu s Európou. Takisto má blízko do, e, k Blízkému východu východu a k strednej Ázii. Tie posledné, posledný vývoj by sme mali vítať. Pre všetkým zbliženie s Izraelom je dobrou správou pre nás, pre všetkým tých, ktorí podporujeme stabilnejšie oblast rozemného mora a Blízkeho východu. A mali by sme Turecku poblahoželať k tomuto úsiliu. Takisto uh, e, uh, e, prímerie PKK a e, rozhovor, alebo teda dialog e, s členom vo vezení, to všetko by sme mali privítať. Mnohí z nás sú sklamaní tým, že Turecko odmieta spolupracovať s Cyperskou republikou e, v Lani, keď predsedal Cyprus e, e, rade. A samozrejme je ťažké predstaviť si turecké členstvo EÚ, respektíve, že by Cyprus mohol uznať Turecko, pokiaľ nebude vyriešený tento problém a Turecko neimplementuje ankarský protokol, tak ako sa od neho žiada. Takisto je tu tá akoby turecká podpora salafistov v Sýrii. Samozrejme, vítame podporu e, Slobodnej sírskej armády, ktorá bojuje proti Asadovmu režimu. To momentálne e, destabilizuje celý región. E, Turecko bol by viac podporiť menšiny, či už sú to kresťania e, e, alebo iné skupiny. Napriek týmto výzvam a problémom chcem zopakovať, že z pohľadu ECR Turecko je kľúčovým priateľom a spojencom NATO. Musíme sa k nemu priblížiť v duchu dialogu a spolupráce a pomôcť jeho vláde a ľudu e, k európskej integrácii, ak si to budú želať. Ďakujem pekne, pán kolega Tanok. A teraz na pol druhá minúty dostáva slovo pán Belder v mene EFD, za EFD. Ďakujem pekne, pán predseda. Zajtra uh, uplynie 6 rokov od okamihu, uh, keď E, tragické udalosti. Minulý týždeň som hovoril s jednou z vdov, e, ktorá vyjadrila e, polutovanie nad danou situáciou. Ešte stále máme pred sebou nevyriešenú otázku. Je tu vôbec nádej vzhľadom na veľmi pomalý postup je tu nádej, že Turecko bude transparentnejšie. Turecko sa považuje za právny štát a kresťania a iné menšiny si vyžadujú, pod, zaslúžia našu podporu. E, aj čo sa týka súdnych sporov. E, ďalšia otázka k tomu istému súdnemu e, konaniu. Minulý týždeň právnik rodiny obetí v podstate bol predmetom vyhrážok. Turecké úrady tvrdia, že robia všetko preto, aby chránili týchto práv, e, obhajcov. Je však tomu naozaj tak? Musíme vyzvať turecké orgány k tomu, aby naozaj konali proti takýmto prejavom. A to isté platí aj pre židovské spoločenstvo. Európske inštitúcie musia vyzývať Turecko v tom, aby podporovalo a chránilo napríklad židovských vydavateľov v Turecku, ktorí sú takisto predmetom hrozieb. Ďakujem pekne a teraz za spojenú ľavicu pán Hadi Georgiu. Vážení kolegovia, už niekoľko rokov pôsobím v tomto parlamente a mám pocit, že táto správa zásadným spôsobom postupne e, zohľadňuje e, rovnováhu v parlamente bez toho, aby skúmala skutočnú situáciu v Turecku. To nie je našou úlohou. parlament nemôže jednoducho fungovať takým spôsobom, že zachová stále rovnováhu, aby si nenahneval nikoho. Kurdský problém je obrovský problém. Ako e, čo sa uvádza v tejto správe? Niekto sa dostane e, do väzenia, je tam fotografia, ktorá na niekoľko sa podobá na Očalana a teraz sa tu hovorí, že začali rokovania s Očalanom. Niekto si z nás robí srandu. Turecko sa vôbec neuberá tým správnym smerom a nerieši ten zásadný problém. Ak im chceme pomôcť, musíme byť úprimní, musíme im poskytnúť akési usmernenie k hľadaniu riešenia. Mm, mm, cyperský problém. Každý deň, každý rok v správe sa hovorí, že turecká armáda by sa mala stiahnuť z Cypru a územie by sa malo vrátiť cyperským občanom. Mm, v končnom sledku si z nás robia srandu. E, naznačujú nám, ako by sme to nemali hlavne všetko v poriadku. Sú tu hrozby voči Cypru a práva Cypru e, využívať svoje e, prírodné bohatstvo otvorenie energetickej kapitoly sa vyžaduje v tejto správe. Naozaj by sme si to mali dobre rozmyslieť. Ďakujem pekne, pán Dav. Požiadali ste o vystúpenie k tejto problematike. Ak vám dám právo vystúpiť teraz, tak vám nenechám potom priestor e, v rámci zoznamu rečníkov. Takže neviem, chcete hovoriť teraz alebo počkáte, keď uh, príde na vás čas. Je to na vás. Pán predseda, ja neviem, ak môže niekto použiť eh, modrú kartu a využije túto príležitosť, tak ho vyškotnete zo zoznamu rečníkov. To je pravidlo, ktoré som nejak nikdy nečítal. Pán Dafia, som sa len snažil dať priestor všetkým, ktorí sa chcú vyjadriť. Prepačte. Faktická. Ďakujem pekne. Pán predseda, so všetkou úctou, mnohýkrát som sa zúčastnil týchto diskusí E, s kolegami mnoho razy som pre, sa hlásil e, formou modrej karty a vy ste jediný predseda, ktorý máte takéto pravidlo, že keď niekto hovorí v diskusii, tak potom nemôže použiť modrú kartu. Ja si myslím, že samozrejme môžete si spraviť vlastné pravidla v rámci právnych pravidel, ale je to naozaj veľmi tvrdé a obmedzuje to diskusiu. Chcem vás, pán predseda, požiadať, naozaj zvážte ešte raz toto vaše rozhodnutie. Ďakujem. Zamyslím sa nad tým. Prepačte, ja si vždycky tieto veci dobre premyslím, ale chcel som uskončiť diskusiu v danom čase a dať možnosť všetkým, ktorí sú na zozname rečníkov, možnosť vystúpiť. Takže chcete modrú kartu alebo máte faktickú pripomienku? Mám tu faktickú. Pán predseda, chápem, že chcete pánovi Dafovi odoprieť právo vystúpiť na záver, ale nie, ak je už aj tak na zozname rečníkov politickej skupiny, to nemôžete mu zobrať len preto, že žiadal modrú kartu. Ak to chcete urobiť v rozprave, tam máte na to možnosť, ale nemôžete ho stiahnuť zo zoznamu prihlásených rečníkov e, za jeho politickú skupinu, ak má modrú kartu, pretože tým sa zničí dynamika celej tej rozpravy. Ďakujem, pán doktor Tanok. E, beriem vašu interpretáciu, rešpektujem ju, ale ja zatiaľ predsedám a e, keď pán Dáv e, využije svoj prihlásený rečnícky čas, bude sa môcť vyjadriť k tomu e, rečníkovi. Takže pani stásen, na 1,5 minúty ďakujem pekne. Článok 49 zmluvy o EÚ hovorí, že každý európsky štát, ktorý uplatňuje tie princípy v nej stanovené sa môže uchádzať o členstvo v Únii. Turecko nie je európska krajina, nie len to, okrem iného porušuje neustále tieto princípy. Hovorili sme o hodnotách ako je sloboda, rovnosť a to v Turecku nenájdete. A samozrejme chceme, aby Turecko bol moderný štát, ale už tomu tak nie je. Už e, tam z toho veľa neostalo. Ľudia sú trestaní, napríklad aj 10 mesiacov e, podmienečne dostanú len za to, že na Twitteri zverejnili nejaký text z básne e, Omara Kajana, básnika z 11. storočia, ktorá sa považuje za úražku islamu. Myslím, že by sme mali zotrvať pevne v našich pozíciách a mali by sme eh, trvať na tom, že eh, napríklad za potresanie klaviristov budú vážne sankcie. Ako ďaleko to musí v Turecku zájsť, než komisia niečo s touto krajinou urobí, ktorá nikdy nebola európska, nie je európska, nechce byť európska. Turecko nepatrí do Európskej únie zatiaľ. A čo teda urobíte? budete trvať na svojej pozícii, naozaj eh, eh, postupovať principiálne. Ďakujem. Eh, konverzácia medzi pánom Tanokom a Lordom Dartmouthom. Takže ja ako predseda som dal slovo pánovi Stasenovi, ospravedlňujem sa za túto chybu. Takže Týmto sa končí zoznam rečníkov za politické skupiny a teraz e, vystúpia poslanci vo svojom osobnom mene. Ako prvý bude pán Elmar Brok. Nech sa páči, dve minúty. Vážený pán predseda, pani predsednička, pani komis- pán komisár, dámy a páni. Turecko bez pochyby je významným partnerom Európskej únie. Významným partnerom, s ktorým zdieľame obojstranné strategické záujmy. Považujem za správne, že v Turecku hm, sledujeme vývoj, a, ktorý jasne ukazuje, že Turecko patrí do euroatlantického priestoru. Stačí, aby sme sa pozreli na mapu, aby sme vedeli, že je to v záujme Európy ako aj Turecka, ak e, zabezpečia tento stav vývoja, budú ho ďalej rozvíjať ale myslím si, že Turecko by sa mohlo stať aj určitou kotvou stability v regióne a preto som veľmi rád, že vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zdá sa opäť zlepšujú. Mm, to treba povzbudiť, aby tu bola takáto kotva stability ale sú aj oblasti e, veľkého spoločného záujmu, napríklad energetika, energetické transporty. To je m, podstatné pre Turecko ako je EÚ a možno v týchto oblastiach môžeme sústrediť aj naše rokovania, ktoré sa týkajú jednotlivých balíkov, bez ohľadu na to, či e, na konci bude členstvo alebo nie, je dôležité v týchto bodoch sa dohodnúť. Ale v správe, pán komisár, čítame o pokrokoch v oblasti právneho systému, e, slobody prejavu, vierovýznania, menšín a tak ďalej, ale v druhej vete sa vždy potom ukazuje, že prelom v týchto oblastiach sa ešte nepodaril. A to je rozhodujúce. Keď sa pozrieme na napríklad slobodu prejavu, vierovýznania, spomínal sa tu prípad klaviristu a tak ďalej, Mm, stále ako si k, sa tu nejaký ten skutočný pokrok nedostal. Takže, pán komisár, chcem, chcem vás pozbudiť, e, aby sme Turecku jednoznačne komunikovali, že sú tu nezrušiteľné podmienky súvisiace s členstvom v EÚ. Dúfam, že to pochopia. Ďakujem pekne. Elmar Por... Ďakujem pekne. Na dve minúty dostane slovo pán Libor Rovček. Ďakujem pekne, pani ministerka, pán komisár, kolegovia. Myslím, že táto správa prichádza vo veľmi dôležitom čase v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Tu je príležitosť reálneho prelomu vo vzťahoch EU-Turecko. Mnohé dôležité pozitívne prúky eh, do seba zapadajú. Poprvé, rokovania o vstupe ktoré sa konečne, konečne po viac než dvoch rokoch odblokovali. Kapitola regionálna politika bola otvorená a myslím, že treba otvoriť ďalšie kapitoly čo najskôr. Po druhé si myslím, že pozitívna agenda komisie prináša svoje ovocie. Je napríklad jasný pokrok v readmisnej dohode, na ceste k liberalizácii vízového režimu. Po tretie, spravodlivé a trvalé usporiadanie kurdskej otázky sa zdá byť na dosah. A ak sa toto stane, e, tak sa nielen skončí tragická a násilná kapitola v tureckej histórii, ale bude to mať pozitívny dopad na e, vstup Turecka, respektíve tento proces a posilní to bezpečnosť v regióne, najmä vo vzťahu k Sýrii. Samozrejme, mnoho ešte treba urobiť, najmä je príležitosť navrhnúť novú demokratickú ústavu. Takže tento proces bude kľúčový. Turecká demokratická budúcnosť ehm, a jeho miesto v Európe. Tento Demokratický proces teda môže posilniť základy demokracie, ako aj inkluzivitu a predovšetkým sekulárny štát v Turecku. Myslím, že EÚ by tiež mala dostať svojim záväzkom. Niekedy hovoríme o kapitolách 23-24, právny štát, justícia, základné práva. Bol by som rád, keby tieto kapitoly boli otvorené. Hovoríme tu o energetike to je ďalší kľúčový bod pre Turecko, ale aj pre EÚ. Takže myslím, že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme otvorili aj e, túto kapitolu. A samozrejme, sú tu otázky, kedy treba po, v ktorých treba posilniť spoluprácu, keď hovoríme o strategických veciach, bezpečnostných otázkach. Pozrite sa na to, čo sa deje v Sýrii, čo sa deje na Blízkom východe. Turecko je kľúčovým partnerom a je to v záujme tak Turecka, ako je EÚ, aby sme spolupracovali. Takže opäť napríklad by som privítal užšiu spoluprácu medzi tureckým ministrom zahraničných vecí a EÚ. Ďakujem, pán predseda, a ospravedlňujem sa za um, um pretiahnutie času. Ďakujem. A teraz na 1 um, minútu 30 kolega Andrew Duff. Myslím, že ak sa kurdský problém má naozaj vyriešiť, treba to spojiť s ústavnou reformou, supercentralizovanej povahy E, Tureckej republike. A znamená to aj prenos právomocí z Ankary na miestnú a regionálnu správu, vrátanie volieb e, regionálnych guvernérov. Avšak Mm, musíme si tu položiť otázku, aký je ten problém. Decentralizácia, musíme sa opýtať, či je to naozaj v súlade s zjavnou zjavným želaním pána Erdoána transformovať Turecko na prezidentský režim. Existuje tu, alebo prebieha tu dohodnutý ústavný proces a bolo by škoda, keby rastúca netrpezlivosť premiéra s určitými náznakmi autokratických tendencií mali ohroziť túto veľmi, e, tento veľmi citlivý proces reformy ústavy. Ďakujem. Ďakujem, Andrew. A slovo na, slovo na jednu minútu dostane pán Demesmeker. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade si myslím, že sú problémy vo vzťahu medzi EU a Tureckom a riešenie v tureckých rukách. To isté platí aj na kurdskú otázku. Ja už som varoval pred rizikom, že Ankara unilaterálne stanoví podmienky mierového procesu s Kurdmi. A samozrejme, tie dobré správy od a tak ďalej, to všetko treba sledovať. Mm, teda je tu akási rada 49 múdrcov, ktorí majú ľuďom všetko vysvetľovať, no ale na tým sa musíte trošku pozastaviť. Možno to vidia cez príliš rúžové okuliare bankáre. Áno, pre zvolených zástupcov v Turecku je to celkom bezpečné, ale nie je to také bezpečné pre novinárov. Čiže treba s politickými silami rokovať, aby sa našlo riešenie tureckého problému. A on musí plne využiť rokovania, aby zabezpečila, že Kurdi dostanú plné základné práva jazykové, kultúrne, vzdelávacie, autonómiu, slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a vierovýznania pre 5 miliónov kurdov v Turecku. Ďakujem pekne, pán kolega. A pripomínam vám všetkým, že by ste sa mali snažiť hovoriť takým tempom, ktoré tlmočníkom umožní vás tlmočiť. Nechcem prerušovať vaše vystúpenia, ale mám tu prihlásenia eh, z kabín, že eh, by ste mali spomaliť. Pán Zahradil, ďakujem. Eh, myslím, že nie je pochyb o tom, že máme dočinia s inou krajinou než pred desiatimi rokmi. Turecko je skutočne už regionálnou veľmocou vo všetkých významoch slova. Dnes predpoludním sme mali veľmi živú e, diskusiu o situácii v, na Cypre a pán Kon Bendit za zelených dnes predpoludním a e, vystúpil a určite by ma nikto ne, uh, nepodozrieval, že s ním budem často súhlasiť, ale dnes s ním naozaj musím súhlasiť, že je tu také, taká jedinečná príležitosť, ako sa pohnúť vpred, uh, pokiaľ ide o, o prekonanie rozdelenia ostrova. A máme to tu, ak samozrejme e, skutočné úsilie na základe veľkorysosti a dobrej vôle bude vynaložené na to, aby sa tieto dve komunity na Cypre zblížili. Bude mať pozitívny ekonomický dopad a samozrejme mohli by sa zvýšiť investície napríklad aj do cestovného ruchu a viacerí ste už spomínali e, napríklad ťažbu ropia zemného plynu. Takže mali by sme sa pokúsiť povzbudiť tento alebo využiť tento štatút Turecka ako regionálnej veľmoci, aby e, sa vyriešil aj cyperský problém. EÚ dokáže z každej krízy vytvoriť príležitosť, obyčajne možnosť z nesprávnych e, dôvodov, ale tuto by sme mohli niečo užitočné pozboriť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega, a na e, svoje vystúpenie dostane teraz na minútu slovo pán Salavrakos. Ďakujem, pán predsedajúci. blahoželám pani Umen Reuten k jej správe. Je to veľmi Opozretne napísaná správa dala by sa schváliť aj bez pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že je to úspešné pokračovanie predchádzajúcich správ k tejto téme, pretože nehovorí o žiadnych zmenách eh, k lepšiemu napriek relatívnemu pokroku Turecka vidíme, že sú to veľké výhrady, e, čo sa týka plnenia politických kritérií. E, potom sú tu vzťahy so susedmi. E, ale napriek je tu ten problém s Gréckom a porušuje to ankarský protokol, ktorý v Turecku voči Cypru zakladá povinnosti, čiže sankcie musia pokračovať aby sa robila reforma justície, aby sa držal právny štát, ľudské práva a náboženské slobody. Konkrétnejšie, Turecko tu musí rieš, ehm, riešiť svoje povinnosti, pokiaľ ide aj o imigráciu a tak ďalej. A e, sú tam v tej správe pozitívne prvky vyzvihnuté, napríklad pokiaľ ide o kurdskú otázku a demokratické reformy a úlohou Turecka, e, pokiaľ ide o problém e, v Syrii. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán kolega. Na jednu minútu pán kolega Willy Meyer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolega z mojej politickej skupiny už hovoril o tejto problematike, ale podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby sme povedali, že zo strany Európskej únie musíme jednoducho toto posolstvo sprostredkovať Turecko nebude nikdy súčasťou Európskej únie, pokým sever tejto krajiny bude obsadený. 37 časť, 37 časti krajiny je obsadených. A to je jednoducho stála kolonizačná politika, v rámci ktorej jednoducho je stále veľký problém a to ohrozuje integritu krajiny. Takže to je niečo, čo musíme celkom jasne povedať a vyslať tejto krajine ako signál. Turecko chce tam pôsobiť ako nejaký mierový faktor, ale predsa len sú tu určité problémy, ktoré bránia v tomu, aby táto krajina bola to, čo o sebe prehlasuje. A to je práve obsadenie Cyperskej republiky. Takže to je celkom jasné, jasný signál, ktorý musí Európska únia takýmto spôsobom vyslať nespochybniteľným spôsobom. A teraz na minútu dostane slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes do poludnia poslanec Bendit svojským spôsobom robil návrh ohľadne hospodárskej záchrany Cypru, že treba zjednotiť túto krajinu a to bude dobre, aby sa Turecko dostalo rýchlo do Európskej únie a týmto sa vlastne e, e, na Cypre aj zlepšia investície z Turecka. Avšak treba povedať, že pôvodné cyperské obyvateľstvo na Cypre e, trpí na viaceré historické problémy a aký dôvod by to ešte, aký, čo by to ešte prinieslo po zjednotení pre Grécko? Veľké problémy, ktoré tu máme s týmito paralelnými kultúrami, to si jednoducho môžeme predstaviť iba, e, ak sa pozrieme na veľké mesta v Rakúsku alebo v Nemecku. A ak by sa takýto takáto zmena situácie vyvinula ďalej, tak to sa stačí pozrieť, ako vyzerajú napríklad um, cintoríny v tureckej časti na Cypre. Takže treba celkom jasne povedať, čo chceme. A musíme byť féroví. A treba jednoducho znížiť aj tú podporu, ktorú Európska únia investuje do predstupových rokovaní a mali by sme to venovať skôr do Cypru. Ďakujem pekne, teraz na minútu a pol dostáva slovo pani Marieta Džanaku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správa kolegyne Omen Reuten je veľmi vyvážená už celé roky je spravodajkyňou, pokiaľ ide o túto tému, pozná rozvoj, vývin situácie v tejto krajine, prirodzene sú tu určité konkrétne zmeny, pozitívne aj dynamika, ale ešte stále to nie je európska krajina. Otázka je, či to spočíva iba s politickou rovinou, pretože v ostatných oblastiach sú určité zmeny. Ale pokiaľ ide o protokolský, pokiaľ ide o ankarský protokol, tak ten Turecko ešte stále neakceptovalo, pokiaľ ide o stiahnutie vojenských jednotiek z Cypru. Takisto neakceptuje ani rozsudok z Hágu. A teraz sa tu, teraz tu vyvstáva otázka, že pokiaľ ide o bývalý režim. Odzrkadlí sa táto tendencia, tradícia aj do vzťahov zahraničných tejto krajiny? Nie. Hovorím to preto, pretože zastupujem ja tú krajinu, ktorá by chcela, aby Turecko bolo súčasťou Európskej únie. Takže čo môže urobiť Európska únia sama za seba? Myslím si, že Európska komisia nemôže povedať, že táto krajina môže byť členskou krajinou, ak tu je jeden členský štát, ktorý Turecko neuznáva a my potrebujeme čas, aby sme, na tento, aby sme tento problém vyriešili. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz dostane slovo pán Richard Hovit, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, som, ja podporujem komisiu a podporujem to, aby sa Turecko ďalej rozvíjalo pozitívnym spôsobom, ale chcel by som sa vyjadriť, pokiaľ ide o prípad pána Fazila Saja, ktorý je známy klavirista ktorý mm, bol zavretý na 10 mesiacov pretože sa vyjadril ohľadne mm, náboženstva na Twitteri. To je jednoducho veľké varovanie pre všetkých tých, ktorí využívajú Twitter alebo nejaké iné sociálne médiá a kto sa vyjadri takým spôsobom, ako sa to nepáči vláde, takže môže skončiť vo vezení. Pokiaľ ide o práva odborov, tam je takisto situácia neuspokojivá. Opakujú sa tu situácie z minulosti. A preto ja vyzývam a apelujem na vládu Turecka, aby jednoducho umožnila zlepšenie situácie v tejto oblasti. Pán predseda, ja podporujem so, pozmeňujúci návrh socialistov a demokratov, aby sme zvolili z cyperskej komunity pozorovateľov, ktorí budú sledovať na Rade Európy vývoj situácie a poslanci by mali toto podporiť za dražšom hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne, Richard. A teraz na minútu dostane slovo pán Kazak. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ctení kolegovia. Ja blahoželám pani spravodajkyni za vyvážený prístup k tejto, ohľadne tejto správy. Ja si myslím, že európska perspektíva by mala byť určitým katalizátorom, pokiaľ ide o progres, e, pokrok tejto krajiny. A preto my vítame odvolenie takých kapitolko 23 a 24, ako aj pokiaľ ide o kapitolu 15. My trváme na tom, aby Turecko bolo začlenené do rokovaní ohľade e, voľnom ohľade o dohody o voľnom obchode, pretože najvyšší čas, aby Európsky parlament akceptoval aj tureckých Cyperčanov a aby títo mohli sa zúčastniť napríklad aj na rokovanie Európskej rady. Ja jednoducho e, apelujem na vás, aby ste podporili tieto kľúčové princípy, aby Európsky parlament jednoducho podporil tieto princípy, pokiaľ ide o rozmanitosť zjednotenú. teraz zostane na minútu pán Bilan. Vážený pán predseda, správa, ktorá bola predložená, hoci je vo svojej povahe kritická, pokazuje na to, že Turecko zaznamenalo veľký pokrok, ktorý umožní ďalšie rokovania a je to veľmi dôležitý faktor, pokiaľ ide o proces integrácie. Myslím si, že sa musím sústrediť predovšetkým na celú otázku ochrany slobody, slobody vyjadrovania, za slobody médií, slobody etnických skupín, ako aj slobody náboženských skupín, predovšetkým pokiaľ ide o stabilizáciu situácie a začiatok politických rozhovorov s kurdskou menšinou. Takisto musíme trvať aj na zlepšenie situácie v iných oblastiach, pre všetkým pokiaľ ide o základné práva a slobody. Pokiaľ ide o bezpečnosť okolitých krajín, musíme vnímať Turecko ako stabilizačný faktor v tejto oblasti a priamy záväzok Ankary urobiť všetko preto premiér v tejto oblasti, tak to je pre nás skutočne veľmi zaujímavý prístup. Takisto aj diplomatická podpora v tejto oblasti. Nemusíme zabúdať na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Turecko, pokiaľ ide o energetické zdroje ako alternatívu v porovnaní s ruskými zdrojmi. Takže my podporujeme tento zlepš- túto novú dynamiku a počítame aj s ekonomickými následkami tohto zlepšenia. správe ako by sa spochybnilo aspoň čiastočne kritérium pre kandidatúru Turecka, tak ako nakoniec to spochybňujú aj iní kolegovia. Ja súhlasím. A keďže sú tu zásadné významné otázniky ohľadom kandidátky Turecka, logickým je aj to, že predstupové financovanie pre Turecko, ktoré predstavuje vyše 4 miliardy eur za roky 2007 až 2013, by malo jednoducho sa zastaviť a jednoducho zastaviť na dobro. Turecko je už v colnej únii z EÚ a teda v dôsledku toho členovia EÚ vrátane Spojeného kráľovstva už teraz požívajú všetky výhody z obchodného styku s Tureckom, ako je to možné. Turecko je takisto členom NATO, to znamená, že sú ako v v vojenskom spolienectve. E, nepotrebujeme teda Turecko mať v politickej únii. Ďakujem pekne. Richard, nie, žiadne modré karty pre tých, ktorí už vystúpili v diskusii. Pán Sandegard na minútu. Ďakujem. Áno, môžeme si prečítať v tejto správe, a tu citujem, že pokrok v oblasti práva odborárov sú, je potrebné dosiahnuť pokrok v oblasti týchto práv. Uh, to je podhodnotenie situácie, ak to tak môžem mierne povedať. Komisia vo svojej správe je oveľa jednoznačnejšia tam, kde kritizuje uh, porušovanie práv odborov v Turecku. Za posledné roky sme mohli konštatovať, že e, v podstate manifestácie a štrajky skončili v potičke s policiou a ich organizátori skončili na súde. To sa mi zdá jednoducho nepriateľné a preto nielen ja, ale aj viacerí kolegovia sme predložili pozmenujúce návrhy práve v tejto problematike E, áno, malo by to byť kritériom pre Turecko, aby táto krajina jednoducho akceptovala takéto kritéria. To by mal byť jednoznačný odkaz Európskeho parlamentu, e, ktorý vyšleme voči tureckej vláde. E, jedno na minútu, pán Vlajs. Ďakujem pekne. Je to veľmi neuveriteľné, keď bol v roku 2004 prijaté rozhodnutie začať rokovania s Tureckom ako neurópskou krajinou o členstve e, v EÚ. 9 rokov je rovnako neuveriteľné, že tie rokovania ešte stále prebiehajú. Napriek tomu, že sú tu určité hrozby, že sa tieto rokovania zastavia ak Turecko nebude splňať svoje záväzky. Takže nemôžem hovoriť o správe o pokroku, keď žiadny pokrok nebol dosiahnutý, nie je o čom písať. Viac a viac e, novinárov e, je v uväznených v Turecku viac ako kdekoľvek inde vo svete. E, profesori sú vo väzeniach, pretože vyjadrili svoj názor. Len predčerom známy koncertný pianista Mm, mal, bol potrestaný za kritiku islamu. Turecká vláda sa správa stále viac autoritársky, protikresťansky, protieurópsky a mali by sme zastaviť rokovania s Tureckom o pristúpení. Komisia, poprosím vás aspoň raz, majte na mysli názory voličov v Európe. Zdá sa, že oni majú viac zdravého rozumu ako ich lídry. Ďakujem pekne a teraz na pol druhá minúty pani Šnider stám. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, veľmi pekne ďakujem ešte raz spravodajkyni za túto správu, ktorá nám znovu ukazuje, akú dôležitú úlohu Turecko predstavuje pre Európsku úniu. A to nielen z hospodárskeho hľadiska ako jeden z najväčších obchodných partnerov, ale aj z politického hľadiska ako mm, taký styčný dôstojník, spojivko pre región e, celý, ako aj pre Áziu a Afriku. V posledných rokoch mm, Turecko urobilo skutočne veľké zmeny pozitívne. Jedna z takýchto zmien je napríklad reforma justície, uberá sa správnym smerom. Alexander Graf Lambsdorff na to celkom poukázal, že aj napriek tomu je tu ešte veľký potenciál ďalšie zmeny a Európska únia by mohla pomôcť ako určitý mentor a to vo svojom vlastnom záujme. A preto ja podporujem nielen otvorenie kapitol nielen pokiaľ ide o zmenu a reformy justícii, ale musíme spoločne hľadať ďalšie oblasti, v rámci ktorých môžeme dosiahnuť ďalší pokrok. Ako príklad by som uvedol napríklad rokovanie ohľadne kapitály o energetike. Turecko je pre Európsku úniu veľmi slubná alternatíva v porovnaní s Ruskom. Zdá sa mi, že ešte viacej nie je celkom jasné, aká dôležitá je spolupráca medzi Európskou úniou a Tureckom práve v oblasti energetického sektoru budúcnosti. Z môjho uhla pohľadu je jednou z najväčších prekážok pre našich spoločných vzťahoch k Turecku práve otázka víz. Myslím si, že to je proti uh, zmyslu celnej únie že tu máme študentov a vedcov, ktorí ešte stále musia žiadať o víza vždy, keď chcú prísť do Európskej únie. A záverom ešte jedna prozba. Turecko by malo by sme mali s ním zaobchádzať férov ako s ostatnými kandidátmi, bez predsudkov, bez nejakých urážok, ale skutočne s triezvým prístupom, ktorý je taký známy práve pre Európsky parlament. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostane pani Kopa slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť raz hovoríme o pokroku v Turecku, o správe na túto tému a opäť raz dôrazníme dôležitú rohu Turecka v oblasti e, bezpečnosti a hospodárskeho rastu Európskej únie. Je tu, sú tu veľké vyhľadky hospodárskeho rastu a Turecko môže zohrávať dôležitú úlohu. A čo sa týka e, dodávok energii, môže zohrávať úlohu sprostredkovateľa v rôznych konfliktoch na južných hraniciach E, bude to veľká regionálna veľmoc. E, včera opäť raz porušila štyrimi e, bojovými lietadlami grécky priestor medzi ostrovmi Samozachios. Zdržali si tam viac ako 15 minút v gréckom priestore. To je už pomaly bežná denná prax Turecka. Je to každodenná skúsenosť ľudí, ktorí žijú na týchto ostrovoch. A jednoducho Únia nemôže chrániť svojich občanov. Takisto e, nie sú ani chránené základné ľudské práva. Európsky parlament vo svojom uznesení tohto roku opäť žiada od Turecka, aby spravilo niečo, čo je samozrejme, to znamená, aby rešpektovalo ľudské práva, chránilo menšiny, aby zlepšilo bilaterálne vzťahy so susedmi. Turecko už nemá aké výhovorky, ktoré by mohlo použiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na minútu pán Pito Van Dalen. Vážený pán predseda, minulý mesiac turecký minister vyzval kresťanov, ktorí odišli z Turecka, aby sa vrátili. To je povzbudivé, ale prečo to v praxi nefunguje? Uh, ide tu o právnickú bitku vlády proti určitým kláštorom v Turecku. Je tu rastúca neistota e, kresťanov v Turecku, preto mnohí odišli. Jednoducho kostoly sú pre, e, robené na mešity a deje sa to aj v Istambule. E, takéto oznámenie len nedávno vydal, vydala mm, církev v Istambule dohoda z PKK, ak sa nedosiahne, tak to bude veľký problém pre ľudí, e, ktorí ostanú akoby medzi dvoma kameňmi. Rada a komisia musí o týchto veciach hovoriť, keď hovorí s tureckou protistranou. Áno, Peter, teraz na minútu a Mateus Salvini. Ďakujem pekne, pán predseda, je jasné, že Turecko nie je v Európe a nikdy ani nebude. Ide o históriu, zemepis, kultúru, rešpektovanie ľudských práv, práva žien predovšetkým, e, ako aj náboženských, etnických a iných menšín. V tomto parlamente sa stále hovorí o ľudských právach, ale v podstate nám ide o plyn a o energetické zdroje. To je veľa dôležitejšie ako ľudské e, práva. Ja naozaj sa musím za to hambiť. E, e, Európa je akoby nejakým veľkým obchodným domom, kde sa obchoduje s takmer so všetkým. Keď sa zamyslíme nad Európou, E, my tu zastupujeme e, sever Talianska a teda máme na mysli ľudí, ktorí sú hrdí a rešpektujú sa, rešpektujú sa navzájom. V Turecku taká situácia nie je. Dnes ani nebude zajtra. Neviem, aký zmysel má pokračovať v takýchto rokovaniach ešte ďalších 20 rokov. Jednoducho Turecko nie je súčasťou Európy a všetci to vieme. Ďakujem pekne. Na minútu, pán Klute. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa a kolegovia, od konca roku 2012 eh, sme svedkami historického mierového procesu medzi eh, Tureckom a eh, vlastne PKK, ktoré zastupuje Čalan. Vysoké šance sú, že sa čoskoro ukončí konflikt, ktorý už zúri 30 rokov a žiadal si mnohé obete. No, príliš dlho tu bola snaha riešiť ten konflikt násilím a protinásilím. A je dobré, že obidve strany zmenili svoje myslenie. E, pri kurdskom novom roku e, Občalan hovoril, že je dôležité ukončiť boj, že nastala hodina jednoty a zmierenia. Európa by nemala nikoho nechať na pochybách v tom, že plne podporuje tento mierový proces. Európa by mala povzbudiť tureckú vládu, aby sa ponaučila zo skúseností úspešných mierových procesov, aby využila pomoc aj zvonka, ale zároveň v správe o Turecku hovoríme o PKK, ako o teroristickej organizácii. Neviem, či to je nápomocné v tejto mierovej fáze. Či by nebolo zmysluplné, keby sme my ako parlament sa eh, aj tu verbálne odzvorili a podporili tento proces. Ďakujem, pán kolega. 1,5 uh, minúty pán Valensa. Ďakujem, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, turecký parlament prijal zmeny uh, s cieľom bojovať proti terorizmu. Samozrejme, musíme to zhodnotiť. A toto je len jeden krok na ceste Turecka k prijatiu európskych práv. Ale e, dáva to vzniknúť nádej a je tu celý rad mnohých ďalších otázok porušenia základných práv, e, ktoré za posledné roky eh, nás nepokojovali v Turecku, ale aj najlepšia legislatíva vždy nezaručí ľudské práva. To všetko treba riadne interpretovať. A e, výklad práva, tam, kde to vidíme, napríklad v prípade koncertného klaviristu, ktorý bol odsúdený, pretože e, vraj e, urazil islám svojim e, príspevkom na Twittery. No potom sú novinári vo vezení v zmysle toho zákona proti terorizmu a musíme to nadniesť aj voči tureckým orgánom. Musíme naďalej monitorovať tento proces a sledovať aj reformu justície, v Turecku, aby bola zaručená sloboda prejavu a médií. Vieme, že je tu celý balík reformy a bude to teda súvisieť s kapitolou základných ľudských práv. A kľúčom k úspechu je implementácia týchto nových uh, uznesení. Eh, ďakujem, Jaroslavovi, predseda. Pán Sofokleus na jednu minútu. Áno, opäť diskutujeme o prístupových rokovaniach s Tureckom. Musíme mm, si byť e, v jednej veci e, jasný, e, na čom sa dohodli, čo nás spája, čo musíme urobiť, čo musíme žiadať, ako zareagujeme. Aj my sme týmto viazaní. Súhlasíme s tým, že Turecko je dôležitým partnerom EÚ, ale mali by sme žiadať, aby Turecko aj v praxi rešpektovalo Európsku úniu. Toto je podmienka, aby sa Turecko mohlo stať členom európskej rodiny čo budeme diskutovať, čo treba urobiť, aby sa krajina demokratizovala. Ale ešte dôležitejšie sú tie veci, ktoré Turecko neurobilo a malo urobiť. Účasť eh, nie je nejaký výber zmenu podľa toho, čo sa im páči. Mm, sloboda prejavu, sloboda tlače, to je všetko obmedzované. Eh, občania sú vo vezení len preto, že bojujú za slobodu a naďalej sú vo vezení. Rovnosť eh, Rodová rovnosť, to, na to sa nedá ani pomyslieť. A samozrejme, okupácia územia e, Cyperskej republiky a e, robia veľmi provokatívne vyjadrenia tureckí predstavitelia. Musia toto stiahnuť, odvolať, od, odspravedlniť sa. 20. novembra 2011 prezident Gül hovoril o Cyperskej republike, že polovica krajiny sa stane členom strašnej únie a povedal, že cyperské predsedníctvo neexistuje. Toto je uznanie, toto je rešpekt členského štátu, toto je uznanie Európskej únie. Mohol by niekto z vás takéto niečo akceptovať voči svojej krajine? Turecko nemá budúcnosť smerom k EÚ, kým sa chová ako bláznivé. Ďakujem pekne. Jedna minúta. Pán Kar- Teo Carlos. Ďakujem pekne. Je veľmi náročné pripraviť takúto správu o Turecku a jeho k rokovaniach. Je ťažké nájsť kompromisy, pretože sú tam rôzne záujmy, ktoré sú vo vzájomnom konflikte. Nejde tu iba o medzinárodné právo európsky aký, ale aj tie kompromisy. Teraz sa môžeme zamyslieť na to veľkou výmenou medzi Tureckom a EU. Turecko dosiahlo určite pokrok a reformy, ale Turecko samotné kladie e, si prekážky na ceste k členstvu. Ja pochádzam z krajiny, ktorú turecké jednoty, jednotky okupujú. Turecko naďalej tam má svoje jednotky, naďalej e, hrozí. A Turecko chce tento pseudoštát zastupovať a e, dosiahnuť trvalé rozdelenie Cypru ako keby uh, cyperskí Turci sa mohli zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu ako cyperskí občania. Ale oni uh, majú iné privilégia, ktoré nemajú iní občania. Všetky tieto privilégia majú občania Cyperskej republiky. Ak sa má Turecko stať členom EÚ, musí rešpektovať európsky aký, musí rešpektovať právny štát, medzinárodné právo. Nemôže hroziť Cypru a Grécku, musí nám pomôcť nájsť riešenie v súlade s európskym aký. Minulý rok Cyperská republika akceptovala pozitívnu agendu, ale viete veľmi dobre, aká bola reakcia Turecka voči pozícii e, Cyperskej republiky. Kolegovia, mám výhrady k niektorým bodom ale budem hlasovať pozitívne s argumentmi, čo sa týka správy pani Omen, pretože rešpektujem veľmi ťažkú prácu, ktorú mala. Ďakujem pekne. Ďakujem, Eleni. Eleni. Je tu modrá karta. Pán Štegler e, má na vás otázku. Akceptujete otázku? Modrú kartu. Vážená kolegyňa, pred pár minútami vaše kolegyne z politickej skupiny povedali, že Turecko si zaslúži rovnaké zaobchádzanie ako inak prístupová krajina doteraz. Vy ako cyperská poslankyňa ste určite už eh, preverovali, či eh, bola iná kaniacká krajina, ktorú eh, členský štát, e, ktorá odmieta nejaký členský štát, ktorý, ktorá e, obsadila nejaké e, územie, a ktorá popiera genocídu. Viete, či je nejaká iná krajina, ktorá by splňala všetky takéto požiadavky, s ktorou by sa rovnako zaobchádzala ako s Tureckom, ktoré si toto všetko môže dovoliť? Sigura, sigura η Τουρκία απολαμβάνει Turecko má privilegované postavenie, všetci to chápeme. Je isté, že nesplnilo podmienky EÚ, neschválilo ankarský protokol, avšak Turecko uh, Mám rokovania z EÚ. Neuznáva Cyperskú republiku, neakceptuje úsilie Cypru využiť svoje prírodné zdroje, avšak napriek tomu všetkému sa všetci tvári, ako keby sa nič nedialo. Ja mám takú istú otázku na komisára. E, práve k tomuto správaniu Turecka som sa už vyjadrovala. Naozaj musia rešpektovať hodnoty a princípy EÚ a nesmú prevažiť len ekonomické faktory. Ďakujem pekne, Eleny. A teraz na minútu pani Boskort. Vážený pán predseda, v prvom rade chcem sa blahoželať správodajkyni pani Omen Reuten mm, a chcem poďakovať tieňovému spravodajcovi našej politickej skupiny, pánovi Obilsovi, za jeho dobrú prácu. Správa podporuje otvorenie piatich nových rokovacích kapitol s Tureckom a to samé o sebe je signálom, že my v Európskom parlamente naozaj chceme, aby sa dosiahol pokrok v týchto vzťahoch. Správa tiež jasne identifikuje oblasti, kde ešte treba veľa toho urobiť je tu urgentná potreba prijať legislatívu Mm, trestajúcu e, nenávisné zločiny a e, treba takisto uznať, že ak chceme dosiahnuť pokrok, treba naozaj e, seriózne rokovať. A ak naozaj myslíme vážne, že podporujeme proces zjednotenia Cypru, tak musíme zohrať kľúčovú úlohu a v tom, ako sa cyperskí Turci podielajú na demokratickom procese. Čiže predseda parlamentu by mohol preskúmať možnosti, e, že by tu v parlamente boli pozorovatelia e, e, cyperskí Turci. Ďakujem, Emin. A pán, na 1,5 minútu pán Dožo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem zablaželať spravodajkyni, ktorá urobila veľmi vyváženú správu v ťažkom kontexte, pretože Eh, situácia eurotureckých vzťahov. To je niečo, kde sa nedá posunúť vpred bez toho, aby tento pokrok nebol eh, spojený s perspektívou vstupu. A vieme, že ten vstup samotný je problematický pre mnohé naše krajiny, je problematický pre verejnú mienku a je problematický pre Turecko samotné. Takže vieme, že tá integrácia nie je konsenzuálna a v tomto kontexte e, napriek všetkému e, sa musí vyjadriť teda k otvoreniu tých piatich kapitol, ako to práve zaznelo. Je to politický signál, takže nespochybňujem to, že otvorenie kapitol umožňuje tu mať určité páky na riešenie tých citlivých kritických oblastí, v ktorých rokujeme, ale predtým, než začneme rokovať o podstate, musíme vyslať politický signál, dvojitý signál. Jednak určitého, určité rekompenzácie voči Turecku, aj keď nebudem hovoriť o e, momentálnom postoji Turecka, napríklad postoj počas e, cyperského predsedníctva. A druhý signál, ktorý vyšleme, je signál voči verejnej mienke v našich krajinách, že teda máme tu taký mechanický postup e, týkajúci sa prístupu a treba si uvedomiť, aká citlivá je otázka rozšírenia. Nie len e, v prípade Turecka, musíme samozrejme sledovať našu verejnú mienku v Európe. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty pani Renate Zomer. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja v prvom rade chcem zablahoželať a poďakovať spravodajkyni za správu, ktorá je opäť veľmi dobrá. Viem, aké to je ťažké. Áno, návrh uznesenia je dobrý ale s niektorými obsahovými e, bodmi nesúhlasím. Otvorenie 5 či 6 a pozmeňovací návrh žiada ešte ďalšiu kapitolu, čiže 5-6 rokovacích kapitol, to je podľa mňa absolútne neprimerané vzhľadom na situáciu v Turecku a aj vzhľadom na správania Turecka voči EÚ. Už roky kritizujeme e, stagnáciu reforiem a opäť ide o porušenia ľudských práv, o obmedzovanie základných práv a slobôd. E, a e, teda je to vlastne správa o e, kroku späť. A zároveň Turecko naznačuje, že EÚ neuznáva v celej e, celistvosti a integrite. Táto konfrontačná politika sa prejavila v konfrontačnom postoji Turecka voči cyperskému predsedníctvu rady. Pre Turecko Cyperská republika neexistuje. Pre Turecko má Európska únia 26 členských štátov a to predsa nie je akceptovateľné. Neustále naťahovanie ratifikácie readmisnej dohody, kde sú stále nové požiadavky vznášané na EÚ, takto nás snažia uh, dať pod tlak e, tým uh, masom, masovým uh, prílevom nelegálnych imigrantov cez územie Turecka. A samozrejme z oblasti politiky, zahraničnej politiky, bezpečnosti e, je Turecko dôležitý partner, ale pokiaľ sa neplňa politické kodanské kritéria, pokiaľ sa tá krajina naozaj vyvíja e, späť, tak rokovanie o kapitole 23-24, teda právny štát, justícia, vnútorná politika, základné práva, nemá absolútne žiadny zmysel, pretože bol by to iba papierový tiger Eh, pretože eh, realita života eh, by sa na Turecko od nás nepreniesla. To ukazujú naše skúsenosti a nie som ochotná za nejaké potenciálne dodávky zemného plynu alebo nejaké potenciálne nabuko predať svoju európsku dušu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Na 1,5 minúty dostane slovo pán Lisek. Ďakujem pekne. A Pán komisár, kolegovne, kolegovia, aj ja opakujem blahoželania pani Elmin Reuten za veľmi dobrú správu. Je to ťažká, komplexná téma, ale myslím, že sa s tými výzvami vysporiadala veľmi dobre. Myslím, že nikto by to neurobil lepšie než vy, ale ak sa dostaneme naozaj k podstate, tak samozrejme čo sa týka expertov, vedcov, EÚ sa musí rozdeliť. EÚ e je rozdelená, sú tam rozdelené názory. Moja krajina Poľsko podporuje potenciálny budúci vstup Turecka do EÚ a ja by som bol za pokračovanie rokovaní o vstupe, odburanie blokád a mali by sme prejsť k rokovaniam o ďalších kapitolách. Najmä, aby sme ukázali kolegom v Turecku a politikom v tureckom parlamente a v tureckej vláde, že kde presne sú tie problémy, ktoré problémy pretrvávajú tam, kde sú možno pomílené politiky. Mm, lebo myslím, že politici v Turecku by pochopili eh, to, čo treba opraviť, pozmeniť Situácia na Cypre, to je samozrejme neakceptovateľné. My ako EÚ musíme sa zamyslieť nad tým, ako to vyriešiť. To je samozrejme priorita. Ďakujem pekne, pán Poselty, na pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Nechápem uh, sympatiu pána Zahradila voči regionálnym veľmociam. Práve český národ má veľmi zlé skúsenosti s regionálnymi veľmociami, preto vznikla vlastne aj myšlienka federalizmu. Federalizmu, ktorý menších trošku zväčšuje a väčších trošku zmenšuje. A kto chce v Európe vytvoriť federáciu, nemôže byť za vstup veľkej periférnej neeurópskej krajiny. A z tohto dôvodu si myslím, že partnerstvo, úzka spolupráca s Tureckom áno, a správa kolegyne Omen Reuten je vynikajúca, vyvážená, ale jasne hovorím, že otvárať kapitoly, ktoré sú zamerané na vstup a nielen na partnerstvo, to považujem za kontraproduktívne a považujem to za pomílené. Turecko sa žiaľ snaží etablovať ako regionálna veľmoc, najmä na Balkáne. Zachádzajú dokonca tak ďaleko, že v krajinách ako Kosovo, Albánsko, Bosna sa snažia nechať prepísať učebnice dejín. To predsa nie je možné. Turecké obdobie má byť označované za obdobie pre rozkvetu a nie okupácie. Veľmi intenzívne sa miešajú do vnútorných záležitostí balkánskych krajín. A musím jasne povedať, že takúto neoosmanskú politiku v oblasti kultúry a vzdelávania neakceptujeme Turecko je dôležitým partnerom, dôležitým partnerom Európy, ale ani člen, ani regionálna veľmoc. Ďakujem pekne. Jednu minútu, pán Milán. Pokiaľ ide o proces pričlenenia, tak v rámci tohto procesu je Turecko na ceste, ktorá musí ešte akceptovať viaceré reformy. Viaceré iné krajiny to museli robiť a teraz sú členmi Európskej únie. Tá správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať, to znamená správa pani Human Reuten, jednoducho podporuje vládu Turecka, aby tento reformný proces podporovala aj ďalej to vlastne vychádza z ústavy Turecka. Ja nekritizujem otvorenie kapitoly 22 regionálnej politiky. Ja si myslím, že je dobré, že táto správa poukazuje na to, že je tu nová dynamika, že sa otvárajú kapitoly ako číslo 15, energetický sektor. Ale myslím si, že spolupráca medzi Tureckom a Európskej únie v energetickom sektore je veľmi dôležitá. My ako Európania musíme zabezpečiť e, energetické zdroje, musíme ich diverzifikovať, ale musíme diverzifikovať tie tranzitné cesty. Kvôli geografickej polohy Turecka má Turecko strategickú polohu, predovšetkým pokiaľ ide o našu možnú diverzifikáciu. A preto potrebujeme spolupracovať s Tureckom, predovšetkým pokiaľ ide o migračné prúdy ľudí, ktorí ťahnú cez túto krajinu. Je mi skutočne ľúto, že sa tu neudialo žiadne priblíženie s Tureckom, pokiaľ ide o otázku vízovej politiky vo vzťahu k Európskej únii. Už minulý rok som to kritizoval. A potom pokiaľ ide o koordináciu zahraničnej politiky z Európskej únie a Turecka, to je takisto veľmi dôležité. Je to dôležité pre obe strany. Napríklad e, v južnej časti Stredomoria to je absolútne kľúčové, pretože to sú naši susedia. To sú susedia, ktorí sa nachádzajú momentálne v revolučných časoch, v prechodných časoch a my musíme nájsť e, v Turecku ku partnera, aby sa tento región skutočne stabilizoval a zabezpečil sa blahobyt. Ďakujem pekne, pán Milan Mor. A teraz dostane slovo pán Peter Le, ktorý má minútu a pol na svoj vstup. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, cení poslanci, poslankyne. Táto správa pani Omen Reutenovej je správou, ktorá pokrýva všetko, pokiaľ ide o najnovší pokrok Turecka. My uznávame jej vyváženú správu. Vítame túto správu práve z tohto dôvodu, pretože sa tu stanovujú konkrétne zlepšenia. Ale sú tu takisto aj určité kritické body. Ale je dôležité, že na proces rokovania potrebujeme dobrú atmosféru a to bolo teraz posilnené vnútorným a zahraničným politickým dialogom s Tureckom, teda medzi Tureckom a Európskou úniou. Takisto vieme, čo v tomto kontexte treba kritizovať Nachádzame sa v procese rokovania, berieme do úvahy všetky naše rozličnosti, o ktorých sme tu dnes počuli, ale myslím si, že je veľmi rozumné, aby sme otvorili nové kapitoly rokovania, kde, ktoré súvisia s ďalšími záväzkami a uberajú sa spoločným cieľom, Prečo pokiaľ ide energetickú politiku a zahraničnú politiku. Sú tu viaceré oblasti, kde nepotrebujeme nejaké nové zmluvy, potrebujeme iba dobrú vôľu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a týmto sme skončili toto kolo a vstúpime e, do procesu Catch the Eye a ako vždy máme tu viacero rečníkov, ktorí požiadali o slovo, to znamená kolegovia, ktorí sa prihlásili. Ja sa pokúsim všetkým dať slovo a chcel by som samozrejme pokúsiť dodržať náš časový harmonogram, ale uh, Hneď ako vaša minúta uplynie, tak zastavím vás tlačidlom a vypnem vám mikrofón. Takže ako prvý dostane slovo pán Mik- Mikolasky. Pán Mikolášik. Nie je tu, takže dáme slovo teraz pánovi Kor- pani Korchole. Um. Vuonna 2005 en äänestänyt Turkia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V roku 2005 som nehlasovala za členstvo Turecka v Európskej únii, pretože som si uvedomovala tento veľký pro- problém nacionalizmy, ktorý tu máme. Avšak sú tu viaceré problémy, ktoré máme. Napríklad, e, pokiaľ ide o článok 30, 301. Ale musíme Turecku, mm, musíme Turecko pochváliť vzhľadom na reformy, ktoré sa udiali. Potrebujeme silné Turecko, pokiaľ ide o hospodárstvo. Ja chápem obyvateľov o Turecka, e, že ži, sa cítia do istej miery sklamaní, pokiaľ ide o ten vzťah, ktorý majú k Európskej únii že sa im neponúka ďalší krok, pokiaľ ide o členstvo. Turecko zohráva veľmi dôležitú úlohu pre všetkým, pokiaľ ide o zabezpečenie energetických zdrojov pre Európsku úniu a ja dúfam, že Európska únia bude vsádzať aj naďalej na prehlbenie spolupráce. Vidíme, že Turecko zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o riešenie sírskej krízy. A teraz dostane slovo pani Papadopoulou. Vážený pán predseda, pán Zahradil a pán Kombendit jednoducho eh, ignorujú, že Turecko, kanadská krajina, okupuje 37 teritoria územia Cypru a to už 38 rokov a porušuje ľudské práva, medzinárodné a európsky zákon takisto. Eh, ja vyzývam, apelujem na vás, aby ste vyslali jasné stanovisko Turecku, že ak to myslia vážne s vstupom do Európskej únie, tak musia splniť všetky záväzky od dobrých susedských vzťahov, od implementácie Ankarského protokolu, ako aj uznania z republiky, Cyperskej republiky, eh, jej zvrchovanosti a je nepriateľné, aby sme hovorili o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by jednoducho viedli k štatútu pozorovateľa, pretože by to bolo proti medzinárodnému právo a je to neakceptovateľné, aby sme otvorili novú kapitolu. Pán predseda prerušil. Ďakujem pekne, pán predseda. A pokiaľ ide o tú... Čo sa týka problému budovania demokracie a problémov v oblasti súdnictva, ochrany ľudských práv a práv žien. Ale toto len malá súčasť e, pokroku. Európska únia mala podporiť Turecko, aby pokračovalo týmto smerom, pretože sú iné oblasti, kde sú nutné radikálne reformy. Reforma ústavy je pozitívnym vývojom a z celého srdca dúfam, že tu budú konkrétne e, pokroky e, na to, aby sa dalo potvrdiť e, splnenie všetkých kritérií. Musíme tu e, značne rozčleniť štát a církev a zabezpečiť základné ľudské práva. Vítam pozitívny vývoj aj v rámci Európskej únie v zmysle otvárania nových kapitol e, pre rok rokovania. Myslím, že by sme mali takisto otvoriť kapitolu o justičnom systéme. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Vlasák. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, V titulu strategickej polohy aj z dôvodov politických je Turecko pre Európsku úniu kľúčovým partnerom. Prebiehajúci proces vstupu do Európskej únie je možnosť, ako sa dajú podporiť reformy, ktoré Turecko musí urobiť. Ide o ľudské práva, súdnictvo, aj poľnohospodárstvo. Turecko je šiestým najväčším obchodným partnerom EÚ. Je dôležité pri výstave energetických tras pre dopravu plynu a ropy. Toto potrebuje Európa. Pozitívnym krokom sú aj aktivity, ktoré súvisia s bojom proti terorizmu, s návrhom novej ústavy, ktorá súvisí, kde je skutočne o veľké rozhovory s rozmanitou občianskou spoločnosťou. Treba využiť túto situáciu na to, aby sa tlačilo aj na vyriešenie otázky Cypru. Ďakujem pekne, pán Vlasák, prerušuje pán predseda. A teraz dostane slovo pán Baten. Ďakujem pekne, pán predseda. Prečo Turecko chce vstúpiť do Európskej únie? Ja si myslím, že očakávajú, e, že budú poberať e, podporné prostriedky, tak ako ostatné krajiny pred ňou. Je to chudobná krajina. Ja očakávam, že Turecko jednoducho tých najchudobnejších občanov sa chce zbaviť takým spôsobom, že sa títo budú, že títo utečú, budú migrovať do, cez otvorené hranice do Európskej únie. Turecko má 72 miliónov občanov a ak vstúpi do Európskej únie, tak môžeme očakávať skutočne veľké množstvo týchto ľudí, že budú migrovať do takých krajín, ako je napríklad Veľká Británia. Prídu pracovať alebo budú jednoducho poberať e, peniaze v nezamestnanosti ako aj ostatní v minulosti a budú využívať naše, náš sektor sociálny. Treba si uvedomiť, že naše strany sú e, v prospech vstupu Turecka a v týmto spôsobom podporujú aj migráciu. Avšak e, prerušuje pán predseda a teraz zostane slovo pán Trianta Filidis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočuli sme si viaceré E, vyjadrenia, pokiaľ ide o otázku energetiky. Hovorili sa to o pozorovateľoch turecko-cyperských tu v Európskom parlamente, tak by som chcel povedať, že to na prvý pohľad pôsobí pozitívne, ale chcel by som povedať, že prečo tieto návrhy vlastne v prípade, že by sa implementovali skutočne, by mohli viesť k e, ku krokom, ktoré by išli proti princípom Európskej únie. Chcel by som vám pripomenúť, že Musíme pristupovať férovým férovým spôsobom k všetkým. To je kľúčový princíp. A preto nemôže Európsky parlament povedať, že napríklad kapitola energetiky môže byť otvorená, ak táto, takáto krajina jednoducho nemá vyriešené otázky základného medzinárodného práva. A pokiaľ ide o turecko ciperských pozorovateľov v Európskom parlamentu, by som chcel povedať, že to by mohlo viesť k tomu, že by turecko ciperská komunita aj naďalej postupovala na ceste oddeleného štátu, pretože občania severnej časti Severocyperskej Tureckej republiky sú jednoducho občanmi republiky Cypru. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Brons, hovorí pán predseda, ktorý prerušil rečníka. Áno, jednoducho ide tu o proti, ide tu o porušovanie ľudských práv, keď sa tu prenosledujú akadémici, ktorí nemôžu cestovať takisto ako aj genocída z minulosti. Ale Turecko nie je osamotené v tomto prípade. Francúzsko napríklad e, navrhuje to, že by prenasledovalo ľudí, ktorí hovoria, že tu nebola žiadna gen- genocída. Francúzsko takýmto spôsobom postupuje, takže možno Turecko predsa len je vhodným kandidátom. Ja nie som nejakým entuziastom v Európskej únie, ale keď ju už máme, tak by som chcel, aby sme boli viac európsky naladení ako menej. A Turecko jednoducho nie je európsky štátom, ak sa pozrieme na minulosť a na geografické údaje a by som nebol entuziastom Európskej únie, tak by som musel povedať, že krajina, ktorá ešte stále okupuje takmer cent Cypru, by vôbec mala byť zvažovaná ako kandidátskou krajinou, členskou krajinou Európskej únie. Ďakujem pekne. Nevidím vo svojej sedačke pána Mulcera, ktorý takisto žiadal slovo a preto vlastne môžem povedať, že sme skončili KHDI aj procedúru a budeme postupovať poslednou časťou tejto hm. dôležitej téme a ako prvý mene komisie dostane pán komisár Füle. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A vážený, vážená pani ministerka, ctení poslanci, poslankyne, nie je to poprvýkrát, kde mám skutočne tú čest zúčastniť sa na takýchto dôležitých rozprávach v Európskom parlamente. A chcel by som teda týmto spôsobom ako určitú formu reflexie vzhľadom na tie body, ktoré tu odzneli, konkrétne dva, si dovoliť vyjadriť sa práve k týmto bodom v tejto chvíli. Táto diskusia celkom jasne poukázala na to, že v tomto súčasno, v súčasnosti jednoducho nemôžeme dosiahnuť jednotu, mm, pokiaľ ide o naše jednotlivé názory a pokiaľ ide o členstvo Turecka v Európskej únii. A zároveň treba povedať, že je to veľmi náročná a komplexná téma a je ťažké vyjadriť sa k všetkým tým vyjadreniam, pretože v minulosti, keď sme začali predstupové rokovania, z viacerých dôvodov, jednoducho ešte stále sme na začiatku týchto prístupových rokovaní. Máme 13 kapitol, ktoré sú otvorené a uzatvorené iba jedno ustanovenie, tak musím z toho vyvodiť taký záver, že poviem to úprimne, že nie je žiadna pochyba, pochybnosť o tom, že sme ešte stále na začiatku ale takisto si uvedomujem, že bude tu v budúcnosti um, určitý moment, a tu mali by sme sa k nemu uberať, kedy budeme skutočne sa nachádzať už v takej situácii, kedy budeme môcť sa vyjadriť takým spôsobom, že na jednej strane budeme mať Turecko, ktoré prejde všetkých tých 35 kapitol a splní všetky podmienky, ktoré tieto kapitoly ako záväzky so sebou prinášajú. A na druhej strane budeme mať komisiu, ktorá bude vo vzťahu členským štátom e, vypracúvať vyhodnotenie dopadu tureckého členstva v Európskej únii. Takže ja si myslím, že prioritou pre nás je nie to, aby sme sústredili na také hypotetické otázky teraz, že či budeme mať všetko vyriešené na konci tohto predstupového procesu, ale sústredíme sa skôr na proces samotný a posilníme dôveryhodnosť tohto procesu. Dôveryhodnosť z obidvoch strán a pre obidve strany, tak pre Turecko, ako aj pre Európsku úniu. Tá dôveryhodnosť, pokiaľ ide o Turecko, do istej miery znamená, že treba posilniť skutočnosť, že ten hlavný motor eh, pre mm, plnenie týchto podmienok sú reformy. Čo by ste očakávali iné od kandidátskej krajiny? Očakávali by ste to, že táto krajina vie, čo treba urobiť na to, aby sa stala členskou krajinou. Že musí pre, vyriešiť nielen 35 kapitol, ale dostať všetkým záväzkom, ktoré sú obsahnuté v týchto 35 kapitolách. Nie je žiadny iný spôsob, ako sa kandidátska krajina môže stať členskou krajinou, iba ten, že sa v plnej miere budú respektovať a dodržiavať hodnoty, ktoré táto organizácia vyznáva. Dôveryhodnosť pre nás z našej strany v tom zmysle, že ako náhle sme sa dohodli o určitých pravidlách hry tohto celého procesu, ako chceme postupovať, aby sme dodržiavali pravidlá, ktoré sme si stanovili, aby sme ich nemenili počas hry. Pretože toto je jediný spôsob, ako sa dá zabezpečiť to, aby Turecko skutočne malo určitú látku, ku ktorej bude sa uberať, pokiaľ ide o reformy. My vieme, o čom hovoríme, keď hovoríme o reformách v Turecku. Turecko zvládne iba toľko reforiem, nakoľko Európska únia bude tlačiť. A moja druhá poznámka sa týka pozitívneho programu, pozitívnej agendy, o ktorej sme hovorili už minulý rok. Fungovalo to. Fungovalo to v tom smysle, že vo veľkej miere sme týmto eliminovali ten princíp e, my si zaslúžime. Niečo ako také heslo. To sme počuli častokrát zo strany tureckých partnerov, že oni si zaslúžia členstvo. a to prinieslo zo sebou celé množstvo pozitívnych prvkov a na to poukázalo aj predsedníctvo, pani, pre, pre, pre, pani ministerka na to poukázala, čo je teda dôležité v súčasnej chvíli, aby sme prepojili tie body, o ktorých hovoríme, na ktoré poukazujeme, aby sme vytvorili určitú dynamiku v rámci tohto procesu a aby sme rokovania, prístupové rokovania znovu postavili na nohy, aby celý tento proces bol životaschopný. Pretože to je jediný spôsob, ako môžeme primeť Turecko k tomu, aby sa priblížilo k Európe, ak zoberieme do úvahy kultúru tejto krajiny a priblíženie sa tejto krajiny k našim princípom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, a zakončíme tento bod nášho programu tým, že dáme slovo zástupkyni rady, pani ministerke Krajtonovej, ktorá bude hovoriť v mene rady. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod sa chcela poďakovať poslancom za, myslím si, veľmi obsažnú, komplexnú diskusiu. Myslím si, že jednoznačne poukazuje na to, že proces rokovaní opäť e, nabieha a naďalej e, je výzvou alebo povzbudzuje k politickým a hospodárským zmenám v Turecku. To je tá cesta, ktorou sme sa vybrali správne a mali by sme po nej ísť ďalej. Mali by sme povzbudzovať k naozaj skutočným reformám v Turecku e, v úvodnom vystúpení som spomenula mnohé oblasti, kde je potrebná ďalšia reforma a nebudem ich opakovať. Viem, že mm, mnohí poslanci povedali alebo podporili presne to isté. Takisto, ako je uvedené aj v uznesení, všetci, všetky strany z pokroku rokovaní a z ďalších politických a hospodárskych reform v Turecku majú čo získať. Čo sa nás týka predsedníctvo spolu s, českým, s členskými štátmi a komisiou robíme všetko preto, aby sme posunuli túto problematiku vpred a um, som rada, že došlo k určitému prelomu počas nášho predsedníctva a dúfam, že do konca nášho predsedníctva uvidíme konkrétne výsledky. Na záver by som chcela pripomenúť, že podstate ide o schopnosť a ochotu Turecka posunúť sa vpred. To bude rozhodovať o tempe rokovaní, čiže v tomto zmysle loptička je na strane Turecka. Pokrok Turecka pri dosahovaní pokroku a nastavených e, e, latiek je rozhodujúcim faktorom. Pokrok rokovaní E, bude závisieť nielen od všeobecných reformných úsilí, ale od veľkej miery politickej odvahy e, tureckých lídrov. My budeme sledovať a podporovať ďalší vývoj v tejto krajine. Takže na záver by som ešte chcela zdôrazniť to, že Európsky parlament je mimoriadne dôležitý v tomto širšom politickom procese E, je potrebné zapájať občanov ako Turecka, tak aj európskych členských štátov do demokratických diskusí. E, len takým spôsobom budeme môcť naďalej podporovať tento dôležitý proces a myslím si, že je to niečo, čo je potrebné si stále opakovať. Chcela by som poďakovať poslancom za veľmi plodnú diskusiu a poďakovať sa im aj za odvedenú prácu, predovšetkým prácu pána spravodajcu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. A týmto vystúpením uzatvárame náš bod programu. Máme tu návrh uznesenia e, výboru pre zahraničné veci. Zajtra sa bude o ňom hlasovať o pol dvanástej. A teraz by som chcel využiť túto príležitosť a poblahoželať e, pani spravodajkyni. Naozaj tu bola vysokokvalitná